Okay, friends. Uh, uh, we'll uh, proceed with our meeting. Priatelia, začneme s našim zasadnutím. Som rada, že tu máme zástupcov komisie, najmä zástupcu generálneho riaditeľa Adrianu Sukovu z komisie a ona nám odprezentuje Európsky sociálny fond plus. Je to dôležité pre nás v každodennej práci, ale dôležité aj pre tých, ktorí s našim výborom riešia tému ESF+. Ide o to, ako pripraviť nariadenie, ktoré bude za všetky tematiky, ktoré sú na programe výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Ďakujem, že ste prišli. Dostanete priamo hneď teraz slovo. Nech sa páči, prezentácia. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, rada by som začala prezentáciu globálnejším kontextom, ako aké politické výzvy sú pred nami a čo súvisí s našim nábrhom. Žijeme vo svete, kedy technológia, produktivita a globalizácia skutočne vplývajú aj na prácu, aj na život každého. Je tu potreba identifikovať na všetkých úrovniach, aby bolo možné posunúť na vyššiu úroveň a kvalifikovať na iné témy pracovnú silu, aby bola e, schopná čeliť digitalizácii, globalizácii a vytvárať nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy. Situácia so zamestnanosťou v Európskej únii sa podstatne zlepšila za ostatné roky, ale ešte stále máme dlhodobé e, vysoké úrovne nezamestnanosti mladých čo sú tendencie, ktoré vzbudzujú obavy, ale ešte stále pretrvávajú v mnohých členských štátoch EÚ. Existujú aj divergencie medzi členskými štátmi a je tu potreba vysporiadať sa najmä s problémom nezamestnanosti. Napriek zníženiu od januára 2013, tam sme mali 20 4 ľudí, ktorí sa, mladých ľudí, ktorí sa nepripravovali na povolanie ani neboli zamestnaní. A teraz je to 15,6 v priemere. V niektorých členských štátoch EU však existuje oveľa väčšia skupina ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú a nepripravujú na povolanie a porovnať nezamestnanosť mladých s nezamestnanosťou ako takou na úrovni EÚ tak by sme videli dvojnásobné čísla. Preto treba konať a zintenzívniť naše úsilia, aby bolo možné podporiť znižovanie počtu tých mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú ani sa nepripravujú na ďalšie povolanie, aby sa im dala šanca do budúcnosti. The social situation in Europe. Ďalšou výzvou je sociálna situácia v Európe. Je tu veľa ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Odhaduje sa, že je to 4,8 milióna medzi rokmi 2012 a 2015. To bolo tak, ale 2016 už bolo 118 miliónov ľudí, ktorí boli v Európe ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, čo je veľmi závažná sociálna nerovnosť. Uh, there are also considerable variations in between countries. Medzi krajinami sú veľké rozdiely. E, niektoré krajiny sú chudobnejšie, napríklad Európska 15 v mestách a Európska 14, teda nové členské štáty plus Chorvátsko, ktoré vstúpilo po roku 2004, tam je vidiecké obyvateľstvo zasa ohrozenejšie chudobou, ako je mestská populácia. Ďalší aspekt tejto sociálnej nerovnosti a komplikovanej situácii situácie je, že isté menšiny sú disproporčne postihnuté rizikom chudoby a vylúčenia. To je výzva, ktoré sa treba postaviť aj Európskym sociálnym fondom. Uh, v neposlednom rade treba spomenúť demografické trendy. Je viac ľudí v staršom veku, ktorí pracujú, menej uh, dospelých ktorí pracujú, je viac e, cudzincov, ktorí prídu do konkrétneho štátu, dostanú povolenie na pobyt a pracujú. Medzi rokmi 2014 a 2017 sa počet týchto ľudí e, rovnal 1,7 miliónov, miliónu cudzincov s povolením na pobyt a preto treba vyvinúť integračné politiky trhov práce, aby títo ľudia, ktorí sú buď migrantmi, alebo pochádzajú z menšín, mali šancu sa zamestnať na trhu práce. Týmto spôsobom veríme, že sa dá bojovať s nerovnosťou, diskrimináciou a poskytnúť aj možnosti rastu. Čo sa týka kontextu politiky pri príprave našich návrhov, dovolte mi vrátiť sa k 60. výročiu vytvorenia Európskej únie. Bol to marec minulý rok, kedy sme oslavovali v Ríme. Boli tam predstavitelia členských štátov EÚ a inštitúcie. Bola tam agenda, rímska agenda podpísaná, aby sa pracovalo smerom k sociálnej Európe. To, bol jedno, to bolo jedno z východisk vývoja politik. Publikovali sme Bielú knihu o budúcnosti Európy, ktorá bola sprevádzaná piatimi politickými stanoviskami a reflexnými reflexnou tematikou, reflexiami o budúcnosti Európy. V novembri bol pilier sociálnych práv na samite v Jeteborgu vyhlásený za záruku spravodlivosti e, hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest a v širokým spôsobom bol vo verejných inštitúciách pertraktovaný tie, tie všetky, ktoré sa týkajú inklúziou a sociálnymi politikami. Je to jednoducho uholný kameň, základný kameň úsilí, ktoré sa snažia o spravodlivejšie pracovné podmienky, rovnaké príležitosti pre vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu. Princípy a práva, ktoré sú identifikované v rámci tohto piliera, korelujú s šiestimi trv- cieľmi trvalej udržateľnosti, ktoré identifikovalo OSN v roku 2015. V máji komisia navrhla VFR a na obdobie do rokov 2012-2007 je toto VFR, tento viacročný finančný rámec a v rámci tohto návrhu vidíme jasne identifikované zdroje. Spend for the European Social Fund plus activities na Európsky sociálny fond a aktivity je to vyše 100 miliónov eur. Máme tu teda nástroj, je to Európsky globalizačný fond, ste s ním oboznámení v tomto výbore, ktorý je ešte dofinancovaním viacročného finančného rámca, je mimo neho a má ročnú tak, výtlak, tak povedia, z 225 miliónov eur. Toľko stručne o ESF Plus a rozpočte, ktorý s ním súvisí a ešte kľúčové prvky tohto rozpočtu. Predovšetkým 100 miliard, ktoré by mali byť pridelené na ESF Plus, E, tieto peniaze by sa mali investovať priamo do ľudí v danom programovom období, preto to pridáva ďalšiu sociálnu dimenziu. VFR. ESF Plus bude manažovaný zdieľaným spôsobom, kedy členské štáty pripravia svoje programy a pridelia financie, takisto finančné priority s tým súvisia a e, odporúčania súvisiace s konkrétnymi krajinami budú späté s procesom európskeho semestra, čím sa završí toto úsilie. Ďalšie návrhy sa týkajú politických víziev. Potrebujeme sa vysporiadať so sociálnou inklúziou, znižovaním chudoby a preto navrhujeme, aby aspoň 25 Európskeho sociálneho fondu v rámci zdieľaného manažmentu sa venovalo na opatrenia pre ľudí, ktorí potrebujú takúto podporu. 2 tejto podpory na sociálnu podporu by sa malo venovať ľuďom z najznevýhodnenejších oblastí, tým najzraniteľnejším. Tak ako tomu bolo aj za súčasného programového obdobia. Situácia mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nerobia odbornú prípravu na vzdelávanie ani nepracujú, E, je hrozivá, preto sa členským štátom odporúča všade tam, kde je viac týchto mladých ľudí ako priemer EÚ, aby pridelili 10 z ESF sumy e, v rámci zdieľaného manažmentu na týchto mladých ľudí, aby dostali príležitosti zamestnať sa, rekvalifikovať sa, ďalej sa vzdelávať alebo začať e, podnikať. Ale teda aspoň 10 To nevylučuje iné členské štáty EÚ, kde sú e, tieto skupiny obyvateľstva v rámci priemeru EÚ, ale programové potreby, ktoré by odpovedali na obavy súvisiace s mladými ľuďmi a zamestnanosťou môžu byť naplnené aj v týchto krátoch, v týchto štátoch. ESF Plus e, myslí aj na najvzdialenejšie, na doľahlejšie oblasti. Je tam 4 milióny účelovo viazaných prostriedkov. Minulý rok, keď najvzdialenejšie oblasti sa e, preskúmali a uznala sa veľmi komplikovaná situácia súvisiaca so vzdialenosťami a prijali sa opatrenia, e, ktoré by mali vyvážiť tieto nevýhody. Čo sa týka transnárodných e, programov, 400 miliónov je v obálkach pre členské štáty EÚ, ale transnárodné aktivity by sa mali riadiť centrálne. Navrhujeme pridelenie 200 miliónov na takéto typy aktivít a budú prepojené s sumami, ktoré sa budú riadiť e, priamo a ktoré budú smerovať na vzdelávanie a sociálnu inováciu, teda nie vzdelaným manažmentom, ale priamo, pretože Európska komisia pripravuje e, dokonca i viacročné programy s veľmi špecifickými cieľmi a métami. Už som začala e, s jednou skupinou priamo riadenou, to je sociálna inovácia. Navrhujeme, aby um, bola synergia ešte lepšia, aby bola súdržnosť ešte lepšia, aby sa adresne zamerali uh, financie na týchto ľudí. Navrhujeme, aby ESF plus programy boli pridelené so silným zapojením kolegov z DG Sante a aby sa pokračovalo s implementáciou konkrétnych mét a cieľov na také skupiny, ktoré boli už identifikované a teda tieto prostriedky sa pridelia adresne už v súčasnom období. Toto je teda prehľad toho, ako vyzerajú fondy, kde môžu spolupracovať. Rada by som počiarkla ešte raz, že predovšetkým e, pri vstupujeme do nového programového obdobia s niekoľkými kľúčovými cieľmi. Najprv by sme chceli zabezpečiť koherenciu a synergiu medzi fondmi, ktoré priamo prispievajú na rozvoj e, ľudských zdrojov, na rozvoj ľudí. Chceli by sme zjednodušiť štruktúru a uľahčiť pre príjemcov finančných prostriedkov z fondov, pre používateľov týchto fondov, nachádzanie finančných možností tam, kde sme odhalili, že v súčasnom programovom období to bola výzva, tam sa snažíme pomôcť a uľahčiť to v nasledujúcom mm, programovom období. Identifikovali sme, kde by projekty mohli nájsť podporu. Chceme znížiť počet programov. Myslím si, že keď 5 eh, fondov sa spojí, podarí sa nám to. General reduction of programs under the current MFF and in the future MFF. In the current MFF we... V súčasnom VFR máme 58 fondov a v budúcom MFF sa nám to podarilo znižiť na 37. Vidíme, že tu sú synergie, tu sú komplementarity, ktoré stále budú fungovať a veľa spoločných úsilí, ktoré treba zlepšiť, ak tieto fondy sa majú udržať v tomto právnom rámci, ktorý sa predpokladá. A v neposlednom rade pilier sociálnych práv by sa mal stať realitou v členských štátoch EÚ. Tieto fondy budú prispievať na 11 konkrétnych cieľov v rámci nariadenia ESF+, a to je priamo prepojené s právami a zásadami. Ešte raz hovorím, že toto je len všeobecná prezentácia e, podrobnosti, ktoré fondy budú zdieľanie manažované, ktoré budú priamo manažované a ďalšie odborné podrobnosti o týchto fondoch. E, o tom som sa nezmienila, ale teraz by som rada začala o revíziách, ktoré boli v štyroch nariadeniach predpokladané. Pokúšali sme sa tieto špecifické ciele, princípy a špecificity Európskeho sociálneho fondu vložiť do jedného jediného nariadenia. Myslíme si, že je dôležité povedať, že pravidla implementácie vo všeobecnosti sú e, v rámci nariadenia o spoločných opatreniach. ESF Plus poskytuje konkrétnosti o investíciách do ľudí a identifikuje kľúčové konkrétne mety, ktoré by sa mali dosiahnuť vo všetkých e, okruhoch nariadenia ESF Plus a všetky tieto aktivity a programy, ktoré sú podporené fondom by to mali zohľadniť. Čiže všetky tieto hm, všeobecné ciele podporujú Európsky pilier sociálnych práv, ale aj tento zdieľaný manažment sa zameriava aj na e, odporúčania špecifické pre krajiny a implementácia týchto sociálnych a zamestnaneckých špecifikácií sa zameriava na pracovné podmienky, sociálne záležitosti a naozaj na ľahký prístup k týmto programom. A toto umožňuje aj vo svojej súčasnej práci zabezpečiť vysokú úroveň ochranu zdravia v Európskej únii. A tie špecifické ciele, ktoré sú definované v nariadení, sa zameriavajú na jeden politický cieľ a tento politický cieľ sa zameriava na sociálnejšiu Európu a poskytuje aktivity v politických oblastiach, ako je zamestnanosť, sociálna inklúzia, dobre zdravie. Máme tu aj odkazy na migrantov a na základné systémy, ktoré sa v súčasnosti implementujú a budú v tomto nariadení ESF+. A myslíme si, že ESF+, bude pokračovať a prispievať ku všetkých týchto politickým cieľom, najmä pri poskytovaní a budovaní zelenšej Európy s nízkouhlíkovým hospodárstvom, sociálnejšou Európou, ktorá bude zelenšia ako doteraz. Špecifické ciele e, možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Jednou z nich sú tie tri politické ciele, ktoré sa zameriavajú na zamestnanosť. To je špecifický cieľ, kde by sme chceli poskytnúť spravodlivejšie podmienky pre prístup k zamestnanosti, lepšiu funkciu trhu práce, ako aj úradov trhu práce, lepšiu účasť na trhu práce, ale chceme zabezpečiť aj lepšiu zlučiteľnosť profesného a osobného života. Chceme zlepšiť pracovné prostredie a tiež programujeme také aktivity, ktoré by mohli byť podporujúce pre zamestnancov, starších zamestnancov, ale zameriavame sa aj na to, aby ľudia v starobe žili aktívne a zdravo. Tiež musíme zlepšiť kvalitu vzdelávania v rámci školských systémov a je tu aj potreba rovnakého prístupu k vzdelávaniu a školskému systému pre všetkých, a tiež sa musíme zamerať na to, aby sme zvýšili počítačovú gramotnosť, ktorá bude v budúcnosti mimoriadne dôležitá aby sa ľudia umiestnili na trhu práce aj v budúcnosti a špecifickým cieľom je predvídať zmeny na úrovni spoločnosti, ale predvídať aj nové požiadavky na zručnosti, aby aj spoločnosti, ako aj zamestnanci mohli z toho profitovať aby sa zlepšovala pracovná sila. Pokiaľ ide o sociálnu inklúziu, tu budeme podporovať členských štátov aktívne opatrenia na inklúziu a tiež sa zameriame na integráciu integráciu migrantov, maloletých. Zameriavame, zameriame sa aj na minoritné skupiny ako Rómovia. Tiež budeme sa snažiť poskytovať prístup kvalitatív, vysokokvalitným službám, prístupnosť, odolnosť zdravotníckých služieb a sociálnu integráciu ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálna exklúzia. Tiež by som chcela počiarknúť horizontálne princípy, ktoré budeme naďalej podporovať a tieto sa týkajú predovšetkým toho, že sa musíme zamerať na akcie, aby sme podporovali rovnosť medzi mužmi a ženami, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých, odstránili diskrimináciu a budeme podporovať aj členské štáty, aby eh, sa zamerali mm, eh, zamerali skôr na domácu starostlivosť ako na e, inštitucionálnu starostlivosť, ale tu bude potrebné zmeniť mnoho politík, bude sa musieť zmeniť prístup, porozumenie v členských krajinách, takže ľudia s určitými problémami alebo handicapom budú naozaj súčasťou spoločnosti. Toto eh, je, na toto je explicitný odkaz však, že nepodporujeme nič, čo by umožnilo segregáciu alebo sociálnu exklúziu a toto bude jedným z hlavných prvkov celého výberového procesu a tým sa budú zaoberať aj riadiace orgány, ako aj príjemcovia týchto finančných prostriedkov. E, takže máme tu aj spoločné ustanovenia pre zdieľané riadenie, takže toto musí byť v súlade s európskym semestrom a pilierom sociálnych práv. Tu umožňujeme väčšiu flexibilitu tematickej koncentrácie. So, e, mo, momentálne je to tak, že členské štáty môžu prideliť tento program len na 5 alebo viac týchto priorit. Teraz sa zameriame len na dve priority, aby sme podporili podporovali tie členské štáty a tých ľudí v členských štátoch, kde, e, sú, kde je vysoká nezamestnanosť mladých alebo kde je riziko chudoby a sociálnej exklúzie. Zvyšok e, týchto prostriedkov rozdelia členské štáty v spolupráci s komisiou a tiež sa budú identifikovať výzvy v rámci členských štátov. A tiež ESF Plus musíme prispôsobiť na to, aby sme si zadefinovali tie najdôležitejšie prvky pre tých, ktorí sú najviac v núdzi. To je ten program YEI, aby sme E, stanovili pravidlá implementácie a plnenia, aby sme naplnili tieto programy. Tiež pokiaľ ide o oprávnenosť priamých nákladov, toto je dôležité pre tieto intervencie a tiež sa snažíme znížiť administratívnu záťaž, pokiaľ ide o správy, výkazníctvo a E, podávanie žiadostí, takže sa musíme pozrieť aj na administratívne registre členských štátov pri výkazníctve a ten, toto musíme, musíme odhadnúť príjemcov projektu, čo možno z toho využiť. Takže si myslíme, že týmto zjednodušením táto implementácia programovania a monitorovania bude uľahčená. Tiež sa musíme zamerať na niekoľko prvkov. Prvý z nich je, aby sme pridelili primeranú sumu prostriedkov, tak aby sme podporovali odporúčania špecifické pre krajiny v rámci európskeho semestra, ako aj v rámci usmernení pre investície, k tomu bude správa. A tiež chceme poskytnúť zosúladenie príslušnej sumy ESF plus, aby sme toto nemali, aby sme nemali duplicitu, mali sme to v dokumente 2019, ale bude to aj v dokumente na 2022, kde sa zameriame na priority, výzvy a potreby členských štátov, tak aby sme viac reagovali na skutočné potreby. No a potom sa zameriame aj na zdroje, aby sme toto mohli ľahšie monitorovať a implementovať. Veľmi veľa som hovorila o tom, že sa tematicky zameriavame na to, že aspoň 25 finančných prostriedkov musíme prideliť na zabránenie sociálnej exklúzie, na podporu sociálnej inklúzie, ale v rámci tohto ESF Plus musíme poskytnúť aj plynulejší prechod pre ľudí, ktorí sú najviac v núdzi alebo ktorí naozaj trpia závažnou hmotnou núdzou a toto musíme navýšiť tak, aby oni mali prístup k vzdelávaniu, zamestnanosti a to cez tento fond ESF+, ale aj na základe opatrení sociálnej inklúzie, tak aby sa mohli zapojiť do týchto programov v členských štátov. Treťou tematickou oblasťou je tých 10 ktorý sme e, vyčlenili na zníženie zamestnanosti mladých, pretože zameriame sa najmä na tie krajiny, ktorých priemer výšky nezamestnanosti mladých je ešte vyšší, tým vyčleníme až 15 teda tu navrhujeme vyššie percentuálne aktuálne zastúpenie, pretože musia čeliť e, ďalším výzvam. No a tiež chceme, aby im poskytli lepšie vzdelávanie a školenie pre týchto ľudí, pretože budú potrebovať na to dodatočné finančné prostriedky. Takže e, sa zameriame na tieto pridelené prostriedky pre e, potreby, pozrieme sa na tú iniciatívu nezamestnanosti mladých, snažili sme sa v rámci ESF Plus vyhnúť sa niektorým problémom, ktoré sme identifikovali v súčasnom období, najmä pokiaľ ide o monitorovanie a vykazníctvo pre komplikované programy, pretože toto si vyžaduje špecifický rozpočet, aby to zapadalo do našej schémy prideľovania prostriedkov a na to budeme mať rozpočtový riadok, ale najprv sa musíme obrániť na členské štáty, ktoré nám povedia, koľko potrebujú. Takže je tu veľmi veľa operatívnych programov, ktoré sa týkajú tohto financovania a preto nad tým sa zamýšľame aj v rámci odporúčaní pre e, Európsku e, iniciatívu pre mládež a v rámci tejto e, YM iniciatívy sa zameriavame na to, aby toto bolo skutočným nástrojom na zníženie nezamestnanosti mladistvých, pretože doteraz to podporovalo len jednotlivcov, mm, osobne mladých ľudí, ale v Plus tomto bude pokračovať a bude financovať aj štruktúrálne zmeny, e, personálne služby v jednotlivých členských štátoch. No a dúfame, že na základe takéhoto programovania a takýchto finančných prostriedkov, ktoré budú vinkulované na e, tieto jednotlivé priority, dospejeme k lepším výsledkom pri uplatňovaní týchto opatrení. ESF Plus a ostatné európske fondy sú jedným z kľúčových prvkov tohto nariadenia, kde je článok 7.1, kde sú ďalšie požiadavky, ktoré vyzývajú komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súdržnosť medzi jednotlivými fondami, aby sme sa, za, aby sme sa vyhli akejkoľvek duplicite a na čl- úrovni členských štátov je zvýšená potreba podpory spolupráce medzi jednotlivými fondami, napríklad Azylový migračný a integračný fond v rámci ESF plus operačných programoch. Tieto fungujú naozaj vo veľmi úzkej spolupráci, takže sú tu aj iné lepšie zamerané aktivity, na ktoré sa zameriavame. Ide o to, aby sme zabezpečili, že tí ľudia, ktorí boli súčasťou tejto podpory, podpory mali plynulý prechod do podpory v rámci tohto fondu ESF+, a tiež programy Erasmus. Chceme, aby boli podporované e, z tohto programu. Chceme sa zamerať na najzraniteľnejšie skupiny detí a mládeže, aby sme podporili mobilitu v Európskej únii. Takže budeme naďalej pokračovať v tom, že budeme chrániť túto doplnkovosť a tiež zosúladenie týchto opatrení tohto fondu SF+, ako aj Európskeho fondu na e, prispôsobenie sa globalizácii. No a hm, tešíme sa na tieto e, reformačné nástroje, pretože ESF Plus nám to umožní a EGF umožní tým ľuďom, ktorí, ktorí prišli o zamestnanie, aby sa zamerali na špecifické opatrenia, tak, aby veľmi rýchlo boli opätovne integrovaní do trhu práce. V tomto nariadení ESF Plus tiež podporujeme a počiarkujeme dôležitosť partnerstiev. Členské štáty by sa mali obracať na partnerské organizácie v rámci sociálneho partnerstva, aby bol tým dotknutý každý, aby bol každý integrovaný do týchto programov. No a vyzývame členské štáty, aby na to vyčlenili dostatok prostriedkov ako rezervné prostriedky na to, aby mohli spolupracovať so sociálnymi partnermi. Nechceme to však nejako prísne predpisovať, pretože členské štáty majú rôznu situáciu situáciu, rôzny je sociálny dialog so sociálnymi partnermi. My chceme len zabezpečiť, aby toto členské štáty rešpektovali, aby veľmi úzko spolupracovali so svojimi sociálnymi partnermi, tak aby tieto opatrenia naozaj prispeli k tej zmene, ktorú chceme dosiahnuť. Máme aj špecifické požiadavky na členské štáty a Tiež poskytujeme lepší režim spolufinancovania, keď sa členské štáty zamerajú na tieto opatrenia. Sociálne inovácie, a toto sa bude týkať všetkých cieľov, pretože nemáme tu jasnú, presnú definíciu sociálnej inovácie. Tá môže byť implementovaná do vzdelávania, e, zamestnanosti, sociálnych aktivít, takže naozaj je tu široký diapazón týchto sociálnych inovácií, možností sociálnej inovácie Takže keď e, členské štáty budú spolufinancovať e, tieto, e, tieto, keď sa budú venovať tejto sociálnej inovácii, tak majú možnosť profitovať z takéhoto spolufinancovania. Takže sa zameriame aj na to, aby členské štáty predstavili inovatívny koncept na, vo viacerých európskych projektov, pretože doteraz sa to tak nerobí. Tieto sociálne inovačné programy majú, áno, majú výsledky takých projektov, kde členské štáty neprevzali tieto E, tieto e, princípy, tam naozaj vyvíjame značnú snahu, spájame síly tak, aby sme tieto výsledky a tieto skúsenosti prepojili a aby sa to uplatňovalo aj v rámci tohto fondu ESF+. Takže sa zameriavame aj na tieto sociálne, sociálnu podporu, ktorá bude e, podpor, e, podporovaná. Takže tuto máme 10 operatívnych cieľov a zameriavame sa aj na súčasné priority, ktoré boli identifikované v tomto programe. A dosahovanie výsledkov trošku preformulujeme v rámci Euresu, ale aj technická pomoc e, pri tvorbe kapacít, pri mikrofinancovaní e, sociálneho podnikateľstva. Táto podpora tak aby e, táto oblasť e SF+, e, ktorá by sa zamerala na mikrofinancovanie, bola súčasťou Európskeho programu financovania, aby sme poskytli rozpočtové záruky do investícií na väčšie investície. Bude tu také okno, ktoré zabezpečí minimálnu alokáciu týchto prostriedkov Takže tu máme tu... Tiež e, zdravie, na to sa musíme zamerať, tento program zdravia. Toto sú súčasné priority, sú, súčasné ciele, ktoré podporujú aktivity na úrovni Európskej únie, ktoré prispievajú k efektívnemu a účinnému, dobre fungujúcemu zdravotníckému systému v členských štátoch, ale chcú chrániť aj občanov pred, pred cezhraničnými hrozbami. Zameriava sa to však aj na legislatívu a tuto v tejto oblasti zdravia ten prístup je ten identický v rámci všetkých cieľových skupín a programovania tak, aby sme tu mali potom spoločnú časť v tomto mm, ESF plus nariadení. No a tu e, vidíme aj tieto oprávnené náklady, tieto aktivity, ktoré sú oprávnené, to je tvorba kapacít, politická implementácia, prerozdelenie kapacít a geografické. Prerozdelenie je tiež temer podobné, je tu len jeden rozdiel a to pre obe oblasti máme členské štáty, ktoré sú, všetky sú oprávnené, všetky asociované krajiny sú oprávnené ako napríklad napríklad um, e, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, členovia a medzinárodné organizácie. Takže pokiaľ ide o zdravie, sú tam aj susedné krajiny, ktoré sú oprávnené. To súvisí s potrebou zabezpečiť, že sa staráme aj o otázky zdravia, pretože e, zdravie nepozná hranice. V nariadení máme aj článok o zložení výboru máme výbor pre ESF, to je článok 163 zmluvy o fungovaní EÚ a tento výbor ESF bude monitorovať realizáciu všetkých prúdov ESF2. Komitologický výbor v rámci zdieľaného riadenia je ten, ktorý bude, je zriadený pre budúce spoločné ustanovenia a tam nebude mnoho delegovaných e, aktov. Takže to znamená, že jeden výbor bude pre všetky fondy, ktoré, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločného ustanovenia. Chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť a som pripravená na diskusiu a môžem odpovedať na všetky vaše otázky Myslím si, že dnešná diskusia bude dobrým základom našich, pre naše budúce rokovania. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Suková. Bola, bol to veľmi dobrý úvod a, a my všetci tu v tejto miestnosti vieme, že sme výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky a niekedy aj iné výbory považujú našu agendu za veľmi zaujímavú a dôležitú a chcú ju prevzať, ale prepojenie medzi zamestnanosťou a sociálnymi vecami je skutočne ten obsah našej práce a takto chceme aj spolu zachovať, lebo tu vidíme túto dôležitú väzbu. A vy ste v svojom úvode povedali, že bolo dobré mať tento prehľad, pretože sa týka e, jadra veci, ktorými sa zaoberáme. Najprv dám slovo spravodajkyni, pani Lope Fontanie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať komisii za túto prezentáciu. Bolo to veľmi jasné, diskali sme veľmi dobrý prehľad a myslím si, že nám to veľmi pomôže pri vypracovaní pozmenujúcich návrhov. Ale skôr, ako sa vyjadrím textu, chcem vyjadriť určité obavy, ktoré máme z rámca spoločných ustanovení, ktoré budú mať dopad aj na SF+ je to najmä zníženie spolufinancovania zo strany EÚ. Došlo aj k zrušeniu predbežného financovania a miesto 1N plus 3 bude 1N plus 2. A to všetko môže vyvolať určité problémy, ktoré budeme musieť zohľadniť. Ale poďme teraz priamo k mojej téme. Myslím si, že predložené body to lepšie prepojenie SF Plus so špecifickými doporučeniami pre konkrétne krajiny. Rovnako otázka Európskeho sociálneho piliera ukazuje, že Európa považuje sociálne otázky za stredobod svojich starostí. Je to zameranie sa na európsky semester, ako aj návrh sklbiť niekoľko programov do ESF a myslím si, že to by mohlo zjednodušiť postupy. Uľahčí to žiadosti do fondu a dá to aj väčšiu flexibilitu, aby sa mohli operačné programy prispôsobiť a prepájať sa s rôznymi fondmi. Musím uznať, že táto funkcia má ale aj trápy. Myslím si, že je potrebné dohliadnúť na to, aby konkrétne ciele, ako je napríklad boj proti nezamestnanosti mladých, boj proti chudobe, aby to všetko zostalo v centre pozornosti. Pokiaľ ide o iniciatívu Zamestnanosť mladých, tak tá pôsobila vo viacerých zemiach. Prečo sa tu teraz mení orientácia? Vychádzali sme z regionálneho zamerania a terajší závrh sa zameriava na celonárodnú úroveň. To znamená, že sa bude menej pozerať na regióny, ktoré sú viac postihnuté nezamestnanosťou mladých a potom je možné, že prípadne sa nesplní, štát nesplní požiadavky na využitie tohto fondu. Je treba tiež zohľadniť to, že krajiny, ktoré majú vyššie percento nezamestnaných mladých, majú aj vyššie percento nezamestnaných celkovo a tým sa celá situácia stáva zložitejšou a máme to problémy zohľadniť v celonárodných problémoch a obávam sa, že sa stane toto, keď zmenie tá, zmizne tá špecifická časť o predbežnom financovaní a keď sa zmení aj percento spolufinancovania, teda že členské štáty budú musieť znášať väčší podiel Potom je tu otázka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Teším sa, že komisia navrhuje tu na 25 z celého fondu na tento cieľ, ale myslím si, že to nestačí, najmä ak zohľadníme to, že sem patrí aj Európsky fond na pomoc najviac ohrozeným. To, čo sa tu zohľadní, to by malo brať 25 plus 2 a nie, že to je spolu, pretože je tu veľká probléma, potreba pomoci. Boj proti chudobe a sociálnej vylúčenosti je dôležitý pre mnoho krajín. Ďalšia vec je otázka ľudí so zdravotným postihnutím. Myslím, že by sa to tu malo jasnejšie formulovať, ak, aký druh, ak je, aké postihnutie a aké osoby, práva majú tieto osoby. Ak to tak nebude, bude veľmi ťažké zabezpečiť korektnú realizáciu tohto fondu, vrátanie nutnosti plniť všetky záväzky, ktoré na seba EÚ prevzala, keď podpísala túto dohodu. A okrem toho chcem ešte zdôrazniť ďalšiu relevantnú vec a to je bod 174 a jeho väzba na KEFu. Európska únia už roky rokuce programuje integrujúce percento rastu, ale zameriava sa to len na ekonomické aspekty a sociálne aspekty. Územné aspekty zostávajú nepovšimnuté. Zabudu, zabúda sa na to, ako fungujú niektoré konkrétne regióny. A vy, pani Suková, ste o tom hovorili. Povedali ste, že existujú veľmi odľahlé e, regióny a re, sú to regióny, ktoré trpia demografickými či e, prírodnými problémami, ktoré majú trvalý typ. Napríklad v Španielsku je oblasť Aragón, ktorý je región, ktorý sa považuje za veľmi rozvinutý región, ale pritom tento región má niektoré časti s nízkou mierou osídlenia a s veľkými problémami. Väčšina ľudí totiž žije v hlavnom meste a na vidieku eh, je veľmi často kritická situácia a hrozí, že tieto časti regiónu sa úplne vyľudnia. Chcela by som vedieť, či komisia zohľadňuje aj takéto regióny, ktoré majú podobné charakteristiky ako vzdialené severné regióny. Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Teraz pani Jongerius. Dávam jej prednosť, preto bo musí odísť, takže pani Cimer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. prvom rade sa chcem poďakovať za prezentáciu ESF Plus a je tam veľa zaujímavých vecí. Je to tá otázka spojenia viacerých fondov a podobne. V zásade si myslím, že je to v poriadku, a chceme zabrániť tomu, že by dochádzalo k duplicite alebo k prekrývaniu dvojnásobnému úsiliu a podobne. Dôležité je dbať na to, aby tieto fondy E, ale mali aj svoje vlastné špecifické úlohy. Tie sa nesmú stratiť, ale musíme využiť aj možnosti, ktoré vznikajú z takéhoto silnejšieho prepojenia spolupráce. Súčasne chcem povedať, že veľmi zaujímavé sa mi zdalo aj to, čo povedala teraz spravodajkyňa. Myslím si, že to nám už aj naznačuje aj smerovanie našej práce, to by mohlo byť pre nás veľmi dôležité v týchto diskusiách s tieňovými spravodajcami a myslím si, že sa dokážeme zblížiť. K tomu, čo sa už povedalo, chcem ešte k tomu pridať jednu vec. A síce, hovorí sa síce veľa o tom, že že by sme tu mali mať prepojenie s viacerými partnermi, ako aj zapojenie sa súkromných inštitúcií. Ale pritom ja tu vidím aj určité nebezpečie a síce, že tým by sa viacej zameriavalo aj na hospodárnosť programov a projektov a Obávam sa, že práve v oblasti farmaceutík tam sú ľudia, ktorí e, nepatria celkom do e, oblasti efektivity, takže ma zaujíma, do akej miery tieto projekty a ich orientácia budú zohľadnené. Je tu dôležité totiž, aby aj na regionálnej úrovni tí partnery, ktorí tam pracovali, sa mohli venovať tým problémovým oblastiam, a mohli povedať, že toto je pre nás dôležité a aby to neboli banky a tí ďalší, ktorí budú určovať smerovanie aj pri projektoch. Ja tu stále vidím toto nebezpečie a mám aj konkrétnejšiu predstavu, ako sa dá tomu zabrániť, aby sme aj tento, túto demokratickú účasť partnerov posilnili. Čiže na to chcem ešte poukázať a všetko ostatné potom budeme riešiť na našich stretnutiach. Ďakujem. A pani Tebisios, ECR. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj zástupkyni komisii, hovorí pani Trebesius, za uvedenie ESF+. ESF Plus je vlastne ako keby zlúčenie viacerých európskych programov v oblasti práci, sociálnych vecí a zdravia. Tak som to pochopila. Je, ide o zjednodušenie pravidiel, zjednotenie a my to aj takto celkové vítame a podporujeme. My sme za efektívnejšiu a transparentnejšiu EÚ. Neviem, či tieto ciele, ktoré tu sú uvedené, sa dajú dosiahnuť aj týmto programom. Nevieme, či väčší rozhodovací priestor pre EÚ sa nevyužije na to, aby sa peniaze orientovali z severu na juh alebo podobne. Vidíme už teraz, že platby EÚ do Nemecka cez ESF a regionálne fondy v novom VFR sú výrazne skrátené, znížené a tento vývoj by mohol smerovať ďalej v snahe e, zachrániť eur. Takže Nemecko zaplatí trikrát za Brexit, raz za vyššie odbody, potom za menšie prílevy peňazí a za e, poškode a, bude, a tretia škoda je škoda E, utrpená našim no, ekonomikou v dôsledku odchodu Británie. Potom ste povedali, že v prostriedky pre nemecký, pár, ste povedali, že fond pre tých, čo sú najviac v núdzi na migrant, by sa mal použiť aj pre migrantov a utečencov. Uh, tu sa miešajú politické ciele a malo by sa to predefinovať. Tieto dve oblasti by mali byť totiž od seba odčlenené a nechceme, aby mal ESF plus úlohy, ktoré by mali plniť členské štáty, ale zatiaľ ich neplnia členské štáty, ktoré majú napríklad zodpovedať za vzdelávací systém. Tu musíme od štátov očakávať, že sa tejto povinnosti dokážu zhostiť. EÚ nemôže preberať takéto úlohy a podľa článku 149 z EU sa musí obmedziť na výmenu informácií a hodnotenia. Takže táto pre, myšlienka ESF Plus je myšlienka, ktorú pozitívne vítame, ale celý proces budeme kriticky sledovať, aby sme z, naozaj prišli s pridanou hodnotou. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za SAD Agnes Jungerius. Ďakujem veľmi pekne komisii. Som tu za našeho tieňového spravodajcu Branda Benefej. Ospravedlní sa za neúčasť a ja dúfam, že dostaneme tú vašu prezentáciu. To by nám tiež pomohlo v našich debatách v politickej skupine. Brando ma požiadal, aby som predniesla niekoľko pripomienok v jeho mene. Nová IZA Plus bude rozhodujúca pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a jej udržanie EÚ globálne a zabezpečení e, vysokej úrovne zamestnania, vzdelávania, zdravia, sociálneho začlenenia a tak ďalej. My ako SAD to považujeme za jednu z priorit Európskej únie a jej akcií v budúcnosti a preto to bude naozaj rozhodujúce vytvoriť takýto ambiciozne, takéto ambiciozne nariadenie, ktoré bude dobre fungovať. ESF Plus má byť teraz tým hlavným nástrojom, ktorý bude implementovať Európsky pilier sociálnych práv. My túto zásadu plne podporujeme, ale súčasne potrebujeme ešte určité vysvetlenia, objasnenia, ktoré musia byť zapracované do návrhu. To najdôležitejšie vysvetlenie je to, čo súvisí s prepojením medzi cieľmi ESF Plus a špecifickými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ako môžeme my zabezpečiť, že cez proces semestra tieto odporúčania skutočne riešia sociálne potreby v členských štátoch. Ako to vieme zaručiť? Ako to vieme v tomto procese zaručiť? Druhá vec je, komisia navrhuje primeranú sumu ESF fondov, ktoré majú byť alokované na základe špecifických odporúčaní pre krajiny v rámci rozsahu pôsobnosti ESF plus a konkrétnych cieľov. Ale nám to znie troška niečo také ako, že rozhodnutia podľa vlastnej úvahy a je tam určitý priestor totiž na manévrovanie, keď je to takto naformulované a mohlo by to vytvoriť určitý stupeň neistoty pre riadne plánovanie zdrojov, nielen v tej otázke, koľko peňazí by tam bolo, ale aj aké opatrenia by sa financovali. A po tretie, návrh ESF Plus prichádza s veľkou zmenou v prístupe v oblasti boja nezamestnanosti mládeže. To je téma, na ktorej nám mimoriadne záleží, je nám veľmi blízka a ako ste vysvetlili, je to téma, ktorá je blízka srdcu komisie tiež. Ale keď zašala iniciatíva keď táto iniciatíva pre e, nezamestnanosti mládeže zmizne a vyčlení sa 10 ESF plus e, národných zdrojov špecificky viazanie na tento účel nezamestnanosti mládeže, tak ako naozaj zaručujeme, že bude dosť peňazí k dispozícii na tento cieľ, na ktorom nám tak veľmi záleží. A ako zabezpečíme, že potlačanie nezamestnanosti mládeže zostane prioritou? Nemyslíte si, že potrebujeme posilniť takéto v texte text tým, že tam budú odkazy na záruku zamestnanosti mládeže. To tam podľa mňa nie je teraz dosť a chcem sa spýtať aj za seba, ak môžem, lebo som spravodajkyňa k CPR, návrhu pre CPR. Hovorili ste na posle- predposlednom či poslednom hárku o výboroch a tam bol výbor komitologický. Ako pri tomto procesnom návrhu dokážeme zaručiť, tú pečiatku Európskeho parlamentu, keď nie je v tomto výbore, nemali by sme aj my zaručovať? Rada môže hovoriť za seba, ale Európsky parlament je predsa tiež zapojený do rozhodovania aj budúcich fondov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto iný hlásil, kto by tu predstavoval skupinu ALDE. Nevidím tu nikoho za ALDE. Dobre, takže poďme k pani Lambert Zelený. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja hovorím za Toriho Reintkeho, ktorý je našim tieňovým spravodajcom. Mm, ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať komisii za túto prezentáciu. Dúfame, že to bude veľmi e, užitočné, no snažím sa všetko vyjadriť, čo e, chcem povedať. Áno, tieto odkazy, napríklad zelený rast, inteligentný rast, Um, bola by som rada, keby to bolo viac počiarknuté, nie len tak okrajovo. A tiež by som sa chcela poďakovať aj spravodajkyni, pretože sú tu niektoré oblasti, kde príde k prelínaniu. No, sociálna inklúzia, sociálne zapojenie, to je veľmi dôležité. To považujeme za veľmi pozitívne, že sa to tu spomína. No a dúfame, že sa budeme venovať aj ďalším diskusiám, ale máme obavy aj pokiaľ ide o spôsob, ako sa zameriava tento fond na tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. Tých 25%, neviem, či to je dosť. Tiež by ma zaujímalo, prečo sa e, komisia na to zamerala tých, tie 2%, prečo znavyšila len na 4%. My si myslíme, že 2%, teda 2% podľa nás je dostatočné, pretože mm, tam mm, aj keď sú členské štáty veľmi rôzne. No a tiež by nás veľmi zaujímalo, to zosúladenie, lepšie zosúladenie s procesom semestra, potom odporúčania špecifické pre krajiny, aby naozaj tomu bola pripísaná zvýšená váha týmto sociálnym odporúčaniam a tiež potom pilier sociálnych práv. To by malo byť zosúladené s SDG, aby to bolo viditeľnejšie v rámci SF+. Takže k tomuto budeme mm, prispievať našimi pozmeňovacími návrhmi a chceli by sme tu aj určité zábezpeky, aby sme získali osvedčené postupy z niektorých členských štátov, osvedčené postupy, najlepšie postupy, ale určite nie tie najhoršie postupy. No a potom aj ten nový mm, program, ktorý porušuje mm, základné ľudské práva a tiež nás mimoriadne potešilo, že sme tam videli to zameranie sa na e, rovnosť medzi mužmi a ženami, na tie rodové otázky a podporné akcie, ktoré a, a na to, že nebudete podporovať tie akcie, ktoré podporujú segregáciu alebo vylúčenie, tiež za vyššiu inklúziu ľudí e, s postihnutím. Takže tiež by sme mohli urobiť ešte viac, aby sme poskytli lepší prístup pre menšie organizácie Takže toto by sme tiež chceli podporiť. K tomu predložíme pozmeňovacie návrhy, aby sme podporili ten princíp partnerstva. V rámci e, tohto myslím si, že tu ide aj o úlohu občianskej spoločnosti v rámci toho, takže mám otázku, ktorá sa týka e, súčasného článku 42. E, teda to sú moje záznamy od Terryho, prečo komisia do SF plus výborov nezainteresovala lepšie tieto organizácie občianskej spoločnosti toto nebolo explicitne zdôraznené a my si myslíme, že je to veľmi dôležité, ale je tam ešte veľmi veľa oblastí, ku ktorým tiež predložíme pozmeňovacie návrhy, ale toto boli tie najdôležitejšie otázky, ktoré sme mali a preto som ich tu chcela predniesť. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz pán Kalder Šarbon, ktorý je tu za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som sa pozrel aj na... Ja, teda ja som tu mm, na miesto pána Selimoviča, ktorý je spravodajcom pre ESF Plus a má, sa, má zdravotné problémy. My si myslíme, že ALDE toto vníma pozitívne, ale dôležité je, aby sme mali flexibilitu, synergiu a flexibilné využívanie týchto finančných prostriedkov, ktoré musíme flexibilne adaptovať na vnútroštátne podmienky, potreby, ale aj ich potreby potenciál, aby ich mohli dobre využiť. Um, investície do ľudského kapitálu sú pre nás mimoriadne dôležité. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sme dodržiavali zásady rovnakých podmienok pre všetkých, rodovej rovnosti, e, tiež inteligentné využívanie technológií, nízkouhlíkové technológie. Tiež tá iniciatíva zamestnanosti mladých je vynikajúca záležitosť. Aj keď tento fond funguje ako taký veľmi dobre, ide o to, aby sme prispeli k zmene čo by sme teda chceli dosiahnuť je, aby SF Plus bol zosúladený s európskym semestrom a za toto sa budeme zasadzovať za ALDE. Pokiaľ ide o Brexit, to je tiež veľká výzva, preto sa musíme zamerať na lepšie synergie, pokiaľ ide o tvorbu kapacít, mobilitu pracovnej sily, migrácie, aby sme trošku reprioritizovali tieto snahy. E, tiež je dobré zabezpečiť, aby tento nový fond bol doplnkový pre vlastné režimy členským štátom a aby, ho nenahra- aby ich nenahrádzal signál musia tu byť sprievodné opatrenia, ktoré sa týkajú hmotnej podpory, ako napríklad potravinové balíčky. Toto musíme zlepšiť z krátkodobého hľadiska, ale nevidíme tu zlepšenie z dlhodobého hľadiska. Tiež sa musíme zamerať na sociálnu inklúziu, ktorá má mimoriadný význam a tiež musíme riešiť problémy migrantov, Rómov, ako aj príslušníkov tretích krajín. Avšak musíme si neustále uvedomovať aj kompetencie vnútroštátne, a musíme rešpektovať zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o zdravotníctvo a tieto musia poskytovať zdravie a zdravotnú starostlivosť. Toto sa týka aj boja proti sociálneho vylúčenia a chudoby. A tiež musíme mať dostatok prostriedkov na to, aby sme toto mohli financovať. A to musí byť právomoci členských štátov pretože oni musia tieto problémy riešiť. No a tiež sa veľmi teším na návrh tejto správy aj na diskusie o nej a naši poslanci sa budú konštruktívne na tom zúčastňovať, ale aj ten príspevok komisie je naozaj e, veľmi cenný, oplatí sa to zanalizovať, ale my sa budeme snažiť toto vylepšovať. Ďakujem. Nevidím tu nikoho za EFDD, za AGIA, ani tu nevidím nikoho z ENF. Ďakujem. Takže ma, pani spravodajkyňa, chcela by si povedať nejaké slovo na záver? Nie, ďakujem. Ja si radšej vypočujem ešte vyjadrenie komisie, takže dávam slovo komisii. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa tu vyjadrili a vyjadrili sa k veciam, ktoré ich zaujímali. Ja chápem, že nezamestnanosť mládeže je to, čo je každého záujmom a chcem povedať, že je to aj našim hlavným záujmom. To, že sa snažíme zjednodušiť implementáciu, vyplýva aj z toho, za čo nás často kritizuje parlament, a to je, že tá rýchlosť implementácie nie je taká rýchla, ako by sme chceli, keď ide poskyt- o poskytovanie pomoci ľudí pri zamestnaní, vzdelávaní a podobne, aby sme zlepšili ich budúcnosť. Chcem zdôrazniť, že my nerušíme iniciatívu pre zamestnanosť mládeže. Tento finančný nástroj je určený na realizáciu odporúčaní za ruky mládeže a v ESF Plus to bude aj v budúcnosti. Zapracovali sme tam ďalšie požiadavky do monitorovania odporúčaní za ruky mládeže. E, tie sa týkajú kvality ponuky pretože, ktoré dostávajú mladí ľudia bez ohľadu na to, či sú financované z rozpočtu EÚ alebo národného rozpočtu. Budeme naďalej s členskými štátmi spolupracovať na zlepšovaní politik pre mladých ľudí a pomáhať im, aby pomáhali tým, ktorí sú neaktívni, ktorí si, ktorých je veľmi ťažko e, zaintegrovať, nájsť, identifikovať a zaintegrovať do zamestnania chceme mať osobitný rozpočet pre iniciatívu zamestnanosti mládeže, to neznamená, že sa stratí podpora zamestnanosti mládeže. Štatistiky, ktoré máme, sú také, že budeme mať 10 členských štátov, ktoré majú vyšší úroveň, ako je priemer EU nezamestnanosti mládeže a tie dostanú najmenej 10 ESF plus alokácií budúcnosti a to nebude menej ako 4,4 miliardy eur. Takže je to porovnateľná suma, ktorá e, je možná. Teraz to bude povinne alokovaná na opatrenia zamestnanosti. A polovica členských štátov bude mať regionalizované e, ukazovatele. Začali sme 20 členských štátov na začiatku programu, teraz máme 11 a situácia sa men- lepší v mnohých členských štátoch. V budúcnosti tam bude 10 členských štátov a takmer tá istá suma. To znamená, že to bude úsilie, ktoré si vyžaduje väčšiu prácu, aby sme dosiahli tí, ktorí sa ťažko dosahujú, ale vôbec neza, e, neobmedzíme ambície členských štátov, ktoré majú tento problém a potrebujú podporu z Európskeho sociálneho fondu. Myslíme si, že uznanie jedného fondu či jedného úsilia nesúvisí s názvom, ale skôr s cieľom. Máme mladých ľudí, menej mladých ľudí, ktorí nepracujú, alebo menej ľudí, ktorí predčasne odchádzajú zo školy alebo nemajú kvalifikáciu na to, aby si našli prácu. Našim cieľom je dobrý rovnaký prístup k zamestnanosti na základe ich schopnosti a zručnosti. Takže podporíme všetky členské štáty v tomto smere bez ohľadu na to, akú majú úroveň nezamestnanosti mládeže. Myslím si, že je to všeobecná poznámka, čo môžem ešte povedať, že ako prepojíme veci so semestrom a programovanie a ako zabezpečíme, že tieto problémy, ktoré sú v semestri, ale aj v správach o krajine, o štátoch, ktoré pripravuje komisia, ako veľmi podrobný základ pre odporúčania špecifické pre krajiny, e, odrážajú podľa nás tie výzvy, ktoré môže, alebo problémy, ktoré môže pomôcť ESF riešiť. My v komisii teraz pripravujeme mechanizmus, na semestr, proces semestra v roku 2019. Bude to podrobnejšia prvá analýza, ktorú dostanú členské štáty v správe o krajine. To bude náš posudok. A bude sa zaoberať nedostatočnými investíciami, teda oblastiami, kde sú nedostatočné investície a postaráme sa o to, aby to bolo doplnené finančnými prostriedkami EÚ. EU krajina, e, v špecifických odporúčaniach pre krajiny máme takéto konkrétne investičné odporúčania. Uh, a potom, to je to vlastne ten začiatok našich rokovaní s členskými štátmi. Na základe tejto analýzy budeme rokovať s členskými štátmi a naznačíme im, čo komisia očakáva v oblasti investícií. A okrem toho členské štáty môžu prísť aj s tým, že povedia, že tieto problémy sú vyššie alebo relevantnejšie, než ako to vidí komisia. Takže tieto programy a partnerstva to chvíľu trvá Niekedy to si vyžaduje aj viac ako dva roky, lebo komisia trvá na tom, že úroveň cieľov EÚ má byť podporená európskym podpo- rozpočtom, keď potrebujeme vnútroštátne opatrenia. To nie je zásah do subsidiarity alebo do priestoru členských štátov na ich politiku nezasahujeme do oblasti zdravia ani vzdelávania alebo sociálnych politik. Takto umožňujeme členským štátom investovať tieto fondy naozaj tam, kde vidia pridanú hodnotu EÚ a takto aj podporujeme členské štáty tým, že vlastne nenahrádzame ich rozpočty a pokiaľ ide o zabezpečenie toho, že nenahrádzame národné rozpočty určené pre tých najviac deprivovaných, tak to je vec, kde si uvedomujeme, že máme, pred dvomi rokmi sme mali 113 miliónov, ktorí žili v chudobe, tých nedokážeme vyriešiť nejakým miliónom, dvomi či tromi. To nie je reálne očakávanie, ale môžem vám povedať, že v súčasnom programovom období sa nám podarilo zmeniť vnútroštátne politiky, postoji v členských štátoch a takto dochádza k hlavnému veľkému posunu v tom spôsobe e, realizácie socia- politik sociálnej inklúzie pre najviac deprivovaných. Je to osobitná materiálna pomoc e, ľuďom každodenného charakteru, ale potom tu máme partnerské organizácie, ktoré nadobúdajú veľa zručností a skúseností, ako aj pre ďalších donorov a dokážu takto získať ďalšie distribučné kanály pre, donac, pre dary. V niektorých členských štátoch vidíme aj veľkú podporu poskytovanú deťom z chudobných rodín, bez toho, aby deti boli stigmatizované. Takže sú opatrenia, ktoré dokážu pomôcť deťom z chudobných rodín, keď tieto e, rodiny nedokážu platiť e, obed napríklad a tieto deti majú rovnaký obed ako všetci ostatní a to posilňuje seba dôveru detí, a dávajme aj pocit rovnosti s rovesníkmi. Potom je tu ďalší účinok, že poskytujeme nielen materiálnu pomoc, ale aj žiadame sprievodné opatrenia pre ľudí, ktorí dostávajú hmotnú pomoc v núdzi, pretože krátkodobá pod, podpora, aby prežili, to nie je riešenie problému, pokiaľ im nedáme ďalšiu pomoc a nebudeme túto bodo, osobu viesť, radiť jej, aby e, sa naučila, čo môže spraviť viac pre vlastný život a ako môže zlepšiť svoju situáciu. Tieto sprievodné opatrenia bude v budúcnosti pokrývať SSF+, a bude to súčasťou sociálnej inklúzie, na, ktorej, ktorú, na tom balíku, ktorý pripravujeme pokiaľ ide o sociálnu inklúziu a boj s chudobou, proti chudobe, takže návrh je 25%, dneska máme minimálnych 20% alokácií pre členské štáty na sociálnu eh, no, inklúziu. Niekde je to aj viac, kde robia v členských štátoch a máme asi 4 miliardy eh, vyčlenené na opatrenia, ale v týchto opatreniach sú aj veľmi jasné e, operačné programy sociálnej inklúzie, nie materiálnej pomoci. Preto hovoríme o 2% minimálnom podieli, ktorý sa bude alokovať na opatrenia e, zásahov fair. Uvedomujeme si aj tie diskusie, e, smernice o prístupnosti a poznáme aj medzinárodné dohovory, ktoré riešia problémy ľudí so zdravotným postihnutím a e, v nariadení o spoločných posta- ustanoveniach v, zahra- e, za- v ustanovení 97.2 e, máme selekčné kritéria, ktoré musia zohľadniť aj opatrenia nediskriminujúce prístup a musia byť v súlade s chartou základných práv. Takže je to už CPR, už nečakáme na ďalšie diskusie a čo že riadiace pro, e, e, orgány vypracujú programy, kritéria na to, či to tam začlenia alebo nie. Nie, je to už požiadavka, ktorá je v tomto CPR. Máme aj v úvodných ustanoveniach odkazy na dohovory a ako aj na legislatívu v EÚ. Um, Čo sa týka integrovaného trvalo udržateľného rastu a teritoriálnych rozdielov medzi členskými štátmi, Vieme, že sa obraz rôzni aj e, pri podobných regiónoch. Súčasné rozhodnutie je, že regióny úrovne 2 sú základom pre posúdenie sociohospodárskeho rozvoja a pre porovnávanie medzi regiónmi. A keď e, členské štáty pripravujú svoje stratégie na teritoriálny a hospodársky rozvoj tak treba a budeme diskutovať s komisiou, ako robiť e, teritoriálny rozvoj tak, aby bolo možné poskytnúť všetko, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú, ale zároveň, aby bol vyvážený sociálny vývoj, vývoj populácie. Vidíme vyľudnené oblasti v celej Európe. Naozaj by sme mali e, venovať úsilia tomu, aby tieto regióny ktoré sa nachádzajú na spodnej časti tabuľky, mali možnosť rôznych opatrení vyrovnávacích. Najvzdialenejšie oblasti, ktoré sú riedko osídlené, sa e, riešia ako nad 3 regióny. Máme partnerov, s ktorými spolupracujeme monitorovacích výboroch. Všetky monitorovacie výbore, výbory, ktoré členské štáty museli založiť, aby sa monitorovala implementácia programov, zahrňajú partnerské organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú buď súčasťou implementácie, alebo sú to príjemcovia programov, alebo sú to tí, ktorí reprezentujú tých najzasiahnutejších týmito programami. Tento partnerský princíp, na ňom trváme aj v budúcnosti, aby existovala, aby sa posilňoval. Je veľmi dôležitý preto, aby si ľudia brali veci za svoje, ale aj kvôli demokratickej kontrole, kvôli manažovaniu programov a vynakladaniu finančných prostriedkov. Ďalej tu bola otázka partnerské organizácie, organizácie občianskej spoločnosti vo výbore ESF. Výbor ESF má určitú štruktúru, tá je daná zmluvou, ale nevylučujeme organizácie, ktoré iniciatívne sa prihlásia alebo oslovia niekoho vo výbore alebo výbor niekoho pozve, ak existujú témy na diskusiu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti prípadne majú skúsenosti, o ktoré sa môžu podeliť. Takže partnerstvo presahuje obsah a zastúpenie definované. Partnerstvo je oveľa širšie. Nešpecifikujeme, aké sumy pridelíme utečencom alebo tým, čo patria e, do oblasti mimo Európy štátni príslušníci tretích krajín, aby sme ich nestigmatizovali alebo aby sme ich jednoducho neonálepkovali ako určitú skupinu, ktorá dostáva takéto sumy. Zdá sa nám, že integrácia lepšie funguje, ak sa jej ujmu, ujmu miestni ľudia a my potom poskytujeme len dodatočnú pomoc e, príslušníkom tretich krajín, keď sa im povolí zostať v danej krajine najmä také pomoc, taká pomoc, ktorá sa týka jazykových eh, zručností, ale nezdvojujeme prácu Azylového a migračného fondu. Títo sa zaoberajú utečencami, keď prichádzajú do príjmových centier a potom ďalej do členských štátov EÚ. Všetci št- všetci, ktorí majú právo byť v danom členskom štáte, potom majú rovnaký prístup k vzdelaniu, odbornej príprave a e, práci. A preto nemienime deliť financovanie, ktoré má v princípe plínuť všetkým skupinám spoločnosti. Myslím si, že som vysvetlila, ako fungujú ciele ESF plus a odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny a ako budú fungovať v budúcnosti. Keď rokujeme o programoch, zabezpečujeme, aby členské štáty identifikovali presne, aké sú relevantné záležitosti týkajúce sa investícií napríklad a vhodných súm pre ESF+. Takisto je tu otázka SRS, ktorá vyvoláva rôzne otázky a odpovede v jednotlivých členských štátoch. Máme napríklad členské štáty s jedným SRS aj s viacerými, takže suma, ktorá by sa um, zverejnila, to nie je dobrý nápad, pretože je dôležité, aby bola prepojenosť. Investovanie fond. CSR, ktoré nie sú zamerané na investície, hodnotíme e, takým nástrojom, e, podporným nástrojom, ktorý umožňuje také reformy, kde e, výdavky, reformné výdavky nie sú merateľné, alebo nedá sa len tak jednoznačne povedať, že financujeme toto, túto konkrétnu reformu. Platformu CSR používame na takéto štrukturálne reformy v oblastiach politiky, E, ktoré rezonujú a takisto reformy, ktoré presahujú určitý definovaný rámec, ktoré je ťažké e, kvantifikovať. Čo sa týka komitológie a výborov, v nariadení ESF Plus nemáme veľa delegovaných aktov. Práve preto výbor pre komitológiu je pod zdieľaným riadením, zdieľaným manažmentom pre ESF+. Takže ani pre zdravotnícky okruh, ani pre ďalšie špecifikovaný okruh to nie je vhodné. Máme ďalej pracovné skupiny, ktoré sú veľmi konkrétne, špecifické. Adresne sa venujú okruhu EASY a okruhu Health, Máme tu aj e, Steering Group, pracovnú skupinu riadiacu, ktorá je hlavným náprotivkom na prediskutovanie si priorít a aktivít, ktoré sú financované v rámci okruhu Health. Pracovná skupina v rámci výboru SF e, je venovaná easy okruhu. Takže takto s tým súvisí komitológia, Čo sa týka jednoduchého sprístupnenia všetkých týchto možností pre malé a stredné podniky, to súvisí s našim celkovým globálnym úsilím zjednodušiť systém, zjednodušiť implementáciu fondov. Za istou sumou investovaných peňazí je povinné sa zaoberať týmito záležitostiami a snažíme sa zredukovať administratívne bremeno, byrokraciu pri vypracovaní projektov v praxi. Máme tu na to mnohé možnosti, napríklad zjednodušený postup alebo spoločná, spoločné nariadenie, ktoré je relevantné pre všetky fondy. Tak aj malé podniky môžu mať osoch z toho, že pôjde o zjednodušený postup. O národných kompetentnostiach e, som hovorila. Skutočne chceme pomôcť členským štátom, pretože tie si už uvedomili, že implementácia zásad pilieru sociálnych práv je ich práca a keď ESF Plus vypracoval špecifické mety a ciele, ktoré sa tiež týkajú týchto princípov, členské štáty si uvedomujú, svoje povinnosti a my chceme pomôcť finančnými inekciami, aby bolo možné prispieť k Európe, ktorá bude sociálnejšia a ktorá v konvergencii smeruje nahor. Ale nechceme nikomu odoberať povinnosti alebo prácu. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše odpovede, za fakty, ktorými ste nás informovali. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 25. septembra na poludne. A dovtedy ešte budeme mať prezentáciu a zvažovanie návrhu správy vo výbore a to bude 29. a 30. augusta. Budeme aj hlasovať a to ale až na konci novembra. Takže toľko časový harmonogram. Ďakujem za tie mnohé vyhodnotenia, námety, otázky, za diskusiu, ktorá je dôležitá v našej práci v tomto výbore. Máme webové stránky výboru pre zamestnanosť, takže materiály je možné nájsť e, si na web stránke hneď, ako skončí táto schôdza. Na budúce sa uvidíme 20. 9. augusta. Ono sa to nezdá, ale nie je to až tak ďaleko. A teším sa na to. Teším sa na to, že budem mať príležitosť oddychnúť si doma niekoľko týždňov. Chcem poďakovať ešte raz tlmočníkom za to, že prišli, za to, že nám poskytujú svoje služby a že je možné rozprávať sa na našich schôdzach. A želám vám všetkým fantastické leto. Ďakujem.